Guten Morgen. Dobré ráno. Tých, ktorí už sú prítomní, vítam. Dúfam, že ešte nejakí pribudnú. Nebolo to v našich silách rozhodnúť inak, aby tento výbor sa konal dnes po sviatkoch. Je to kvôli tlmočeniu každom prípade možnosť e, použiť iný deň nebola a preto sme tu len v, e, e, v petici. Bez ostatných máme tu len, len našich spolupracovníkov a kolegov. Aspoň za to som vďačná. Tlmočenie dnes je k dispozícii okrem švedštiny, malčtiny, estončiny, litovčiny, lotištiny Máme tu dokonca chorvačtinu, ale náš chorvátsky kolega tu aj tak nie je. Máte výhrady k programu? Ak tomu tak nie je, pán Fontána dnes prítomný byť nemôže. Poprosil o preloženie na popoludnejšiu časť. bod programu číslo 3 a 4 to sú e, rámcové horizonty 2020 naša e, spravodajkyňa e, e, Emma McLarkin, ktorá po, popoludní nemôže byť prítomná, pretože má to veľké šťastie, že sa bude môcť stretnúť s kráľovnou. Máš slovo, Emma. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte všetci. Ako spravodajkyňa pre obe správy, zriadenie rámcového programu a inovácie Horizon 2020 aj špecifický program na vykonávanie programu. Mám možnosť o nich dnes hovoriť. Ide o zlúčenie všetkých e, financovaní pre inovácie a výskum pod jeden program. Cieľom je rozdeliť tieto zámery do troch pilierov excelencia, priemyselné vodcovstvo a sociálne výzvy. Vítam podporu záväzkom smerom k excelentnosti. To sú kľúčové kritéria. Je to základný kameň dobrého výskumu. Malo by to byť kritérium pre rozhodnutia financovania. Takisto ambiciózny rozpočet. Je to oblasť, ktorá má hodnotu a mala by byť podporená. Nie som teda proti zvýšeniu rozpočtu na tento dôležitý program. Avšak v rámci rozpočtu pre Horizon 2020 by sme sa mali pre, e, orientovať na priority 3 miliardy pre Európsky inštitút pre inovácie a e, technológie. Pridaná hodnota EIT musí byť nadovo, nanovo prehodnocená, či prostriedky prinesú väčší výnos, než sa zamýšľalo e, v zámeroch pre Horizont. Zostávajúce 2 e, miliardy by sa mohli použiť na rozsah priorit ako výsledok rôznych dodatočných cieľov, ktoré som navrhla. Tieto ciele sú poprvé zaveženie e, kultúrneho dedičstva Európy. To bolo v predošlých programoch, ale neobjavilo sa špecificky v návrhu komisie. Pre výbor kult je rozhodujúce, aby sa to zapojilo a preto je tu špecifický odkaz na kultúrne dedičstvo. Po druhé, ako výsledok E, nových kompetencií v športe, chcem vyzdvihnúť význam roz, e, výskumu v oblasti športu. Pomôcť ľuďom pri sociálnej kohezii a inkluzívnosti prostredníctvom športu, ktorý napomáha. Ďalej úloha žien e, v akademickom výskume, vývoji, inovatívne produkty, nové návrhy podnikov v prípade malých a stredných podnikov Musíme zabezpečiť, že financovanie bude prístupnejšie a zjednodušenie. Takisto v tejto súvislosti Horizon 2020 zohráva svoju lohu. Teším sa na názory kolegov a tieňových spravodajcov, ktorí mi veľmi napomohli pri vypracovaní tejto správy. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Pán Bágo.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 Myslím si, že v, pri jej návrhu by nebol funkčný, nemohol by ďalej pokračovať, preto treba premysliť tie 3 miliardy eur. To je skutočnosť, nemali, nemyslím si, že by sa mali vyňať z rozpočtu e, Inštitútu pre technológie. Takže ďalšia diskusia tu je podľa mňa potrebná. Ďakujem, Hanu Takula má slovo. len stručne. Niekoľko poznámok. Neviem, či k diskusii môžem prispieť veľkou pridanou hodnotou, možno len niekoľko nápadov. Celkovo vzaté som veľmi spokojný s návrhom EMI a s tým, kde umiestnila ťažiska. Myslím, že sa to podarilo, tam, kde by sme zdroje mali použiť. Najmä sa teším tomu, že čiastková oblasť šport, ktorá nám veľmi leží na srdci, je veľmi dobré, že tam budeme viac investovať, že ďalej budeme rozširovať e, v rámci tejto oblasti pod oblasť výskum. A čo sa týka zrovnoprávnenia, tak tam musíme ešte veľa urobiť, pretože v Európe um, zaostávame v tejto oblasti. Čo sa týka krátenia rozpočtu, ešte nasledovné, ak by sme niečo mali znižovať, pre Technologický inštitút. Vieme, že tento Technologický inštitút by mal byť skôr sieťou a nie budovou. Mala by to byť skôr sieť kontaktov. A preto by bolo dobré, aby sme tento inštitút chápali ako sieť univerzít a výskumných inštitútov. A práve preto si myslím, že sa nám podarilo zacieliť ťažiska tam, kde je treba. Som preto veľmi spokojný. Niektoré pozmeňovacie návrhy sme už predniesli a dúfame, že všetci tieto pozmaňovacie návrhy aj príjmeme. Ďakujem pekne. som za to, aby sme tému uh, lifestyleové faktory, čiže či pijete, alebo fajčíte, alebo či jete hamburgery. Som rada teda, že táto téma sa tu objavila, ale Nemecký preklad je veľmi smiešný. Faktory životného štýlu, keď to znie po anglicky lifestyle factors, tak to znie uh, trošku lepšie. Možno by sme mohli popremýšľať nad tým, či by sme toto slovo nejako prepísali alebo inak nazvali. Mm, asi sa to v angličtine tak volá, ale v nemčine to znie úplne hrozne. Dobre teda, e, s kolegom Bargom by som rada súhlasila. Inštitút, Európsky výskumný a vývojový inštitút naštartoval svoju činnosť, odviedol dobrú prácu a momentálne sa chystá na rozširovanie a chce konkrétne zacieliť svoju prácu. A práve táto téma hra v tejto oblasti nepodstatnú úlohu krátenie rozpočtu v tejto oblasti z 3400 miliónov na 1 milión, na, pardon, na 1000 miliónov, tak myslím, že s takýmto rozpočtom by sa fungovať nedalo. A myslím, že požiadavky sú oprávnené, keďže ten inštitút veľmi dobre naštartoval svoju činnosť po založení, tak by sme v tejto oblasti nemali byť takí striktní. Celkom určite tu urobíme pozmeňovací návrh a možno by sme niečo mohli znížiť, avšak nie takýmto hrozným spôsobom. Dobre, to boli moje e, poznámky v krátkosti. Nie som tam síce spoluspravodajkyňou, ale k zvyšku tém môžem povedať, že súhlasím s pozmaňovacími návrhmi pani Clarkin. Má ešte niekto pozmaňovacie návrhy alebo nejaké priania? Komisia sa hlasí. Thank you very much indeed for the opportunity to comment here. Uh... Ďakujem za možnosť byť tu dnes Viem, že e, excelentnosť vo vede je kľúčovým princípom a podčiarkujem význam, ktorý mu pripisuje spravodajkyňa. Je to zásadná časť prístupu, kde jasne demonstrujeme, že rámcové programy sú o tom, že chceme podporiť tých, tie najexcelentnejšie týmy v Európe. Vítam komentáre k, navrš- k, k navršeniu rozpočtu. Návrh e, vítať vôbec ambiciozný rozpočet, dokonca e, jeho zvýšenie. Pokiaľ ide o ďalšie body, už som spomenul, že kultúrne dedičstvo už je pokryté v rámci toho návrhu. Je k tomu veľmi e, podrobná diskusia v kontekste e, diskusie rady k návrhu Počul som o diskusiách e, k otázkam životného štýlu a športu a prosím, vezmite na vedomie, že zdravotné a demografické zmeny sú výzvou, ale samozrejme, že treba to dopracovať. A podľa mňa je to zaujímavé. Samozrejme, očakávali sme e, komentáre e, k rozpočtu pre EIT a musím povedať, že Eh, tak to číslo je známe už dlhšie. Návrh tohto je jeden z najpodrobnejšie a najkomplexnejšie rozpracovaných. Sú tu eh, zohľadnení všetci eh, aktéry a veľmi silná podpora je badateľná pre tento návrh. Moji kolegovia v riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru určite chcú k tomu čo, čo si povedať. Ďakujem. Áno, Rada by som dodala e, slova vďaky za toto stanovisko i za diskusiu. E, e TI samozrejme vychádza z existujúcich bodov excelentnosti. Bolo to integrované do horizontu 2020. Môžeme tu vytvoriť doplnkovosť a synergie a reagovať na spoločenské výzvy, pretože vedomostná spoločnosť v skutočnosti plne prispieva cez tento inštitút e, k spoločenským výzvam. Pokiaľ ide o rozpočet, plne súhlasím s tým, že ak sa tak výrazne zredukuje, e, tak e, Technologický inštitút nebude môcť dosiahnuť kritickú masu a pracovať na dosahovaní svojich cieľov. Tiež musím zdôrazniť, že všetci vieme, že ETI nefunguje tak dlho a veríme, že po evaluácii, e, po evaluácii vidíme, že prvé výsledky sú slubné a je to jeden z dôvodov, prečo sme zaviedli veľmi striktnú podmienku e, dve, e, uvoľniť dve tranže rozpočtu. Prvá tranža hneď a druhá časť sa bude revidovať, ak bude pozitívny výsledok strednodobnej, strednodobej evaluácie. Treba zabezpečiť, to, že ak EIT nepôjde pozitívnym spôsobom, budeme musieť to podporiť. Chcem však zdôrazniť e, uvoľnenie dvoch tranží rozpočtu. V tomto zmysle takto, takýto zámer totiž bol. Ja dúfam, že toto nie je len priateľské slovo formálne, ale že máme aj nejaký reálny základ na to. Pán Boris, rád by som kolegyne a kolegov podporil, ak tento inštitút by mal byť skutorom, motor, skutočne motorom inovácie a výskumu v budúcom programe Horizont 2020 a vieme, aké cieľa vedomé, ctižiadostivé sú ciele stratégie Európa 2020, tak musíme tento inštitút, e, musíme tento inštitút e, príslušný rozpočet. E, moje mesto, Vroclav, sa tiež hlásilo v súťaži o sídlo tohto inštitútu, ale vyhrali Maďari. Európa by sa mala stať centrom inovatívnych nových projektov a tento rozpočet by sa mal skôr navyšovať alebo mal by zostať na reálnej súčasnej úrovni. Mám jednu otázku. Poprvýkrát v rámci horizontu 2020 sa hovorí o tom, že ciele by mohli byť financované v oblasti humanitných vied, že by sa podporili takéto projekty, čiže myslím po, e, sociálne vedy, humanitné vedy, ide o vzdelávanie, právo, dejiny. Aj šport k tomu patrí. Ale bohužiaľ, v návrhoch rady sa nenachádzajú detailné návrhy k tomu. Je tam len heslo a niekoľko tém. Možno by náš rozpočet mal podporovať aj humanitné vedy, prost, prostredníctvom Európskeho technologického inštitútu. Možno by som od vás mohol dostať odpoveď na tieto otázky. Ďakujem. Neviem, či by komisia mohla poskytnúť e, odpoveď na túto otázku. Representative of the commission. Uh, can we reflect on this and um, maybe come back? My o tom budeme uvažovať a potom sa na vás obratíme. Pani McClarkin, poprosila by som vás, aby ste pozmaňovací návrh číslo 6, um, aby ste ho opravili, že program Erasmus by mal byť plne kompatibilný s vzdeláva- so vzdelávacími programami. Takže nemali by sme uviesť program Erasmus, pretože nie sme presvedčení o tom, že práve tento je najlepší, takže mali by sme sa odvolávať iba na vzdelávacie návrhy, alebo inak môžem, môžem ja podať eh, pozmaňovací návrh. Bolo by lepšie, ak by ste to vy sami urobili. Ďakujem, kedy od vás môžeme dostať odpoveď. Otázka pána Borisa. Mohli by ste nám ju poskytnúť písomne, alebo ako to vyriešime? Dobre. Pán Boris, dostaneme to písomne. Ema, nech sa páči. Thank you, Chairman, and your comments are noted. Um, and thank you to all my colleagues for your comments uh, this morning. Um, Ďakujem všetkým kolegom za pripomienky. Pokiaľ ide o pána Balka, um, mojho maďarského kolegu a pokiaľ ide o VIT, uh, ten rozpočet pre je, je 300 tisíc je 300 miliónov, takže mm, v podstate 300, e, takže to, to navýšenie 1, 1 miliarda to je skutočne strašne veľké zvýšenie a my e, ale presne ešte nevieme, ako, e, ako môže sa povedzme, vysporiadať s takýmto trojmiliardovým rozpočtom. Je to ale skutočne strašne veľký nárast a kladieme si otázku, kde tie peniaze vlastne eh, zoženieme tých, eh, tie 3 miliardy. Pokiaľ ide o šport eh, hm, a životný štýl, v nadväznosti na toto, čo povedala pani predsednička, aj tu budeme čerpať z rozpočet rozpočtu na horizont 2020, ale to je e, niečo, čo sa musíme pokúsiť skutočne e, zosúľadiť s tým rozpočtom a e, treba sa nám snažiť, aby sme presadili aj tie svoje myšlienky po vzťahu k výboru. Takže potrebujeme sa skutočne zasadiť o tie veci, ktoré tam chceme mať a prebieha aj podrobná diskusia, ktorá sa týka kultúrneho dedičstva a určite so mnou budete súhlasiť v tom, že aj kultúrne dedičstvo tu treba e, spomenúť. Takže musíme takisto si uvedomiť, kde všetky tie peniaze nakoniec na tieto veci získame. E, skutočne ide o veľmi veľký nárast rozpočtu aj na EIT. E Ďakujem. Good.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 ale takisto aj o uhol pohľadu. Je to skutočne veľký nárast a za tým stoja konkrétne programy. Um, nemyslím si, že by sme mali začínať o, o týchto veciach politickú debatu, ale som naklonený kompromisu. Das werden wir tun im Laufe der Debatte. Aber die Kommission ist ja selber sehr vorsichtig. Sie hat ja gesagt, sie wird es nur in zwei Tranchen auszahlen. Also Mali by sme postupovať veľmi postupne. Komisia povedala, že sa to bude diať v dvoch až troch <coughs> tranžiach. Skladím si preto otázku, preto, prečo do toho vkladáme taký obrovský balík peňazí a k tomu sama neverí. Um, teraz hovorím o komisii, myslím, že by sme sa tomuto mohli venovať, ale minimálne sme v dnešnej diskusii túto tému načali a snáď by sme v, v spolupráci s pani McClarkin mohli nájsť kompromis aj s ďalšími kolegami aj z iných politických skupín, čiže túto debatu uzatvárame. Máme tu deadline 7. júna. Ešte raz sa Emma hlási o slovo. Pokiaľ ide o ten časový harmonogram. Ja ešte budem mať stretnutie s tieňovými e, spravodajcami. E, 10. júla ráno sa bude o tomto hlasovať vo výbore. Ale 7. júna to už máme za rohom, je to budúci týždeň. Myslím, že sa musíme poponáhľať aby sme mali k dispozícii všetky dôležité pozmeňovacie návrhy, takže 12 hodín do poludnia 7. júna. Uzatváram debatu k tejto téme, ďakujem Eme a prechádzame k bodu číslo 5. Pozmeňovací návrh pre e, smernicu zmena a doplnenie 2003-98 o opakovanom použití informácií verejného sektora. Kolegyňa má slovo. Um, ide o zmenu smernice z roku 2003, ktorá upravuje, akým spôsobom sa informácie z verejného sektora môžu ďalej používať. Základná myšlienka návrhu komisie a zmeny je, že Um, spoločenstvo, um, verejnosť um, má právo na prístup k informáciám, ktoré boli získané uh, z prostriedkov verejných zdrojov. Myslím, že by sme mali, mať, mali dať verejnosti mo- možnosť tieto informácie ďalej používať. Komisia tu vidí veľký inovatívny hospodársky potenciál verejných dát, takže sa, by sa dali ďalej využiť, najmä v rámci kreatívneho kultúrneho hospodárstva paliva by sa dali veľmi významne využiť. E, tieto kroky výrazne vítam, ktoré sú vhodné na to, aby sme podporovali kultúrne informácie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva pre všetkých európskych občanov by sme tak priblížili informácie z múzeí, z knižnic a tak ďalej. Tento návrh má však niektoré body, kde by som si to potrebovala vyjasniť. A v spolupráci s komisiou sme sa to snažili, nie je to celkom nesporné, ale myslím, že v texte by to malo byť vyjadrené veľmi jasne, pretože eventuálne, ak to nevysvetlíme, mohlo mať e, negatívny vplyv na financovanie verejných inštitúcií mohlo byť dôjsť k reštriktívnym re, um, um, opatreniam v refinancovaní. V našom st- eh, stanovisku sme um, naformulovali 5, bodov. Poprvé, aké údaje sa majú zverejňovať? Um, rozhodujú to v najvyššej inštancii národné um, orgány, aj v rámci národných úradov by malo byť jasné, že určité dokumenty sa nesmú ďalej používať, napríklad vtedy, lebo ide o, pri určitých údajoch o nekontrolovaný spôsob spracovania, alebo sú to údaje, ktoré ešte je potrebné ďalej spracovať. A ak by sa takéto údaje zverejnili, tak by to bolo nad rámec toho, čo zamýšľame a skýtalo by to určité rizika. Po druhé, interoperabilita, to by tiež bolo potrebné nájsť jasné formulácie, ktoré by jasne stanovovali, že verejné úrady e, nesmú byť nútené k tomu, aby všetky údaje boli k dispozícii e, v strojovočitateľnej podobe. Malo by to, všetky tieto dokumenty by mali byť prístupné v bežných formátoch. Avšak existujú archívy, ktoré sú v kompetencii um, verejných úradov a tieto sa nedajú digitalizovať, pretože sú s tým spojené obrovské náklady a nedokážeme odhadnúť, či by niekto tieto údaje vôbec potreboval. Ďalším bodom je technologická neutralita, aby sme nepredpisovali jasne, akým technologickým spôsobom by sme to mali urobiť. Mali by to byť skrátka bežné dátové formáty. Po tretie, zriadenie nezávislého úradu. Toto trošku kriticky hodnotí vyhodnotím požiadavka zriadenia nezávislého úradu so zvláštnymi regulačnými mm, kompetenciami. Toto je skôr v ceste odburávania e, byrokracie v tejto oblasti. Komisia sa snaží vytvárať na všetko zvláštne nezávislé úrady. Určite to má zmysel, ale záleží od štruktúry jestvujúcich orgánov v jednotlivých členských štátoch. Tiež si myslím, že členským štátom by sme mali prenechať rozhodnutie, v akej forme sa kontrola um, implementácie tejto smernice bude realizovať. Verejná správa a povinnosť sprístupňovania informácií s tým by mohla byť e, spojená nadbará administratívna záťaž. Tam, kde by sa mohli vyskytnúť určité sporné prípady, tak by sme to prostredníctvom tohto úradu mohli vyriešiť, bez toho, aby sme museli dokazovať, či napríklad univerzitná knižnica alebo múzeum skutočne dodržali všetky predpisy a skutočne sprístupnili všetky dokumenty čo, aj čo sa týka štruktúry poplatkov, že je potrebné vždy e, všetko zdokladovať, že to prebehlo podľa určitého poriadku. Mali by sme určite zdôvodniť, prečo sa tu táto kritika vyskytla a e, nemali by sme druhú stranu e, vháňať do situácie, kedy musí zabezpečiť všetky doklady. Štvrtý bod Ide tu o priemyselné využitie dát, kde sa môžu vyberať poplatky, aby sa e, náklady pri posúvaní e, údajov e, použili. Teda ďalej investičné schopnosti, prechod na digitálne formy čitateľné strojmi. To všetko sa samozrejme spája s nákladmi vo verejnej správe, múzeách, archívoch, a tieto náklady minimálne pri komerčnom využití by mali byť vymeriavané vo forme nákladov. Múzea, archívy musia svoju prevádzku z časti financovať samé a keby im odpadli tieto príjmy, mohlo by dojsť k deficitom e, v rozpočte aj komúny, jednotlivé, e, jednotliví e, garanti a prevádzkovateľa týchto inštitúcií ktorí sa podelajú finančne, tí všetci by e, tým utrpeli a tí musia mať možnosť čerpať z týchto možností, aby došlo aj k refinancovaniu. Ďalej, e, piatý bod to jednanie o výlučnosti práve v súvislosti s Európeánov a ďalšími digitalizačnými iniciatívami sme často videli situáciu, že máme verejno-súkromné partnerstva, kde súkromný partner prevezme financovanie a spojí s tým e, výlučné právo e, exkluzívne e, tieto formáty ponúkať. To by aj malo byť v záujme verejnosti, pretože týmto spôsobom ten proces digitalizácie sa urýchli. Som však do veľkej miery aj za to, aby tie dojednania o výlučnosti sa ohraničili na trvanie 7 rokov to je teda lehota, kedy to refinancovanie je mm, aj relevantné. Potom budú tieto k dispozícii verejne, bez toho, že by toto, do, e, tieto e, práva na využitie už platili. Toto všetko je zmyslplné práve pri masových digitalizačných postupoch. Ďalej, e, ako som videla, správa od včerajška je k dispozícii vo všetkých potrebných jazykoch bolo bohuž, bohužiaľ však ťažké cez sviatky mať k dispozícii všetky preklady. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 7. jún. Chcela som e, sa stretnúť s tieňovými v pondelok, ale budem musieť ešte s nimi diskutovať. Musíme si nájsť termín. Hlasovanie vo výbore bude 10. júla a gestorský výbor ITRE bude hlasovať 24. septembra. Ďakujem. Ide o matériu veľmi komplikovanú. Teší ma, že sa sama nemusím ňou zaoberať. Savín, tebe ďakujem. Pani Evart je ďalšou rečničkou, je to jej oblasť takisto. Ďakujem, ďakujem aj Sabín Verhoen za to, že prácne prešla tento návrh. Malo čo možno dodať. V zásade je podľa mňa správne, že dúfam, dúfajme spoločne sa zhodujeme, že nepotrebujeme ďalšiu obrovskú obrovský nový európsky orgán, ale že prenecháme členským krajinám e, právomoc hľadať zmysluplné cesty. Majú príslušné štruktúry, ktoré tento problém môžu riešiť a, nemysl- a v prípade problému určite je otvorená právna cesta a Nepotrebujeme, myslím si, nový európsky orgán na to, aby sme všetko e, upravili. E, vítam aj to, že celkom jasne sa tu ukázalo, že táto smernica e, netýka verejnoprávneho rozhlasového vysielania. To je dôležité, pretože tam sú úplne iné témy, iné oblasti, keď hovoríme o ich archívoch a určite to nie je oblasť, ktorá by sa mala, na ktorú by sa to malo vzťahovať to isté sa týka tarifných e, a poplatkových štruktúr. Aj tu si myslím, že je to nevyhnutnosť na základe situácie verejných pokladníc, že minimálne tu e, e, nám musí byť jasné, že musíme financovať aspoň tak, aby sme si pokryli náklady a že tu smernica celkom jasne a jednoznačne predpisuje, čo dovolené je a čo dovolené nie je. A preto pokiaľ ide o dojednania o výlučnosti, musím e, to ešte premyslieť, podobne ako si to ty navrhla. Ja som tiež dostala preklady až dnes, preklad až dnes ráno. E, nemohla som všetky veci prečítať do detailu. V každom prípade s tvojim návrhom máme pred sebou dobrú e, základňu pre ďalšiu diskusiu a vychádzam z toho, že tu sa do, určite budeme vedieť dohodnúť a že vypracujeme určite naše dobré stanovisko na, k, k, pre gestorský výbor ITRE. Ešte otázka, Sabín, kde vlastne kde nachádzaš vlastne túto mamutiu inštitúciu, ktorú nechceš, ten orgán? Ja to tu nikde nenachádzam. Musíme veci totiž predsa koordinovať medzi e, nezávislými inštitútmi, ale nikto nehovorí o nejakej všemocnej inštitúcii, ale určite ti verím, že to niekde je napísané, pretože všade, všade nachádzame návrhy takýchto inštitúcií, ktorými sme, myslím si, už <laughs> dostatočne vybavení. V čísle 14, v oceku 14, e, taký, takúto inštitúciu nenachádzam, alebo teda tomu zle rozumiem. Už takýto termín tam nie je, hovorí pani spravodajkyňa E, len hovorím o tom, že keby došlo k snahe vytvoriť takúto, takúto inštitúciu, chcem len vyjasniť to, že sa nemá vytvoriť nový orgán, ale existujúce inštitúcie, ktoré máme k dispozícii, by sme mali využiť. Kde je to ale, prosím ťa, napísané, hovorí pani predsedajúca, pretože v 14. nič také nenachádzam. Je tu o implementácii, slova sú tu o implementácii smernice a je tu dozor nezávislú inštitúciu, e, nezávislé inštitúcie v množnom čísle, ktoré by mohli byť potrebné na koordináciu týchto nezávislých inštitúcií a tak ďalej a tak ďalej. Takže nenachádzam takúto hrozie, hrozbu, hrozie, hroziacu mamutiu všemocnú inštitúciu. Nemá to byť. E, sú tu slova, ktoré hovoria o centrálnom orgáne a preto som chcela vyjasniť, aby členské krajiny sami mohli rozhodovať o tom, v akej forme to urobia, pretože z časti takéto inštitúcie existujú, ktoré sú priradené už existujúcim, aby tu nebola ďalšia inštitúcia, separátna inštitúcia. Myslím si, diskutovala som s komisiou, ide o vyjasnenie a to, čo komisia vlastne nehovorí, malo by to byť vyjasnené tak, aby v členských krajinách sa to neinterpretovalo, že treba vytvárať nový, nový orgán. Ty si anticipujúc vlastne už zabranila tomu, čo by mohlo vzniknúť, ale komisiu som nechcela obviňovať, že e, takéto niečo zamýšľa, ale dobre, že si to takto, ako hovorím, anticipujúc, už napísala, aby to neviedlo k takémuto vývoju. Je prítomná komisia? Pán e, predseda už tu nie je. Sú tu príslušní predstavitelia? Nie. No tak sa nedá nič robiť. Bude sa to asi diať a bez vás, takže e, e, ich prosím pozdravte, boli, chýbajú nám dnes. A predsa len? Pani poslankyňa, nech sa páči. Mám otázku Aký je teda roz, rozsah implementácia? Týka sa to tiež e, verejných <clears throat> údajov a, a občanov? To je totiž e, dôležitá otázka. Smernica nehovorí nič o tom, o a, aké údaje sa majú zverejňovať. Hovorí v prvom rade len o tom, v akej forme Uh, v akej forme tie zverejňované dáta majú byť zverejnené je tu oddelená, eh, otázka znie, či tu má byť oddelená legislatíva, alebo legislatíva odvíjajúca sa z predpisov z roku 2003, kde ide o spôsob a kvalitu tých dát, ktoré sa majú zverejňovať. Ide výlučne o všetko to, čo spáda do eh, ochrany osobných údajov. To tu samozrejme zverejňované byť nemôže. Nemôžeme predsa do detajlov zverejňovať eh, osobné údaje napríklad pri registrácii obyvateľstva. Také dáta, ktoré mohli byť už aj doteraz zverejňované a sú zverejňované, tie majú byť digitalizované. O to tu ide. Ide o oblasť, keď sa rozvíjajú nové, nové služby, treba údaje o počasí, katastrálne údaje, tie všetky sa dajú napríklad vo forme rôznych aplikácií e, použiť e, pre rôzne, rôzne služby, e, geopolitické služby. Takže ide iba o pridanú hodnotu, e, ktorá, ktorá, ktorá môže priniesť nové prostriedky. Ide o nové služby, nové, nové aplikácie. Nejde o, o osobné údaje, ktoré by spadali pod ochranu osobných údajov. Čiže ochrana údajov tým nie je dotknutá, ide o e-use dôležitých záležitostí, ktoré už boli pokryté um, po, um, peniazmi um, daňovníkov. Ehm, má niekto záujem? Nie, takže uzatváram aj piatý bod. Aha, predsa len pozmaňovacie návrhy už sme povedali u 11. E- júna o 12. na obed, prosím, lehota pre pozmaňovacie návrhy a hlasovať sa bude v júli. Dobre, teda prechádzame k ďalšej správe. To je Emina správa, správa o vykonávaní smernice o práve ďalšieho predaja. Nech sa páči, mám máš slovo. Again, Ďakujem, pani predsednička v, tomto, v tejto správe sa hovorí o vplyve na e, európsky trh s umením a e, myslím, že e, všetci budú súhlasiť v tom, že táto iniciatíva bola úspešná a že sa tu uznáva v podstate rola umelcov ako niekoho, kto prispieva k rozvoju kultúrnych hodnot a treba však povedať, za posledných nieko- že za posledných niekoľko rokov e, sa podiel e, žijúcich e, umelcov na situáciu v Európe a na tento trh podstatne uh, obmedzil. je to dané aj rôznymi administratívnymi záťažami. napríklad aj tým takou záťažou, ktorú musia znášať aukčné domy. Takže Ide o to, aby sme e, podporili aj tretie krajiny e, dodržiavať e, teda pravidlá ďalšieho predaja. A Mám takisto určité obavy spojené s týmito právami ďalšieho predaja, ktoré práve súvisia s dielami žijúcich autorov. a e, s záťažou, e, ktorá e, práve z toho vyplýva pre menších sprostredkovateľov predaja umeleckých diel. Samozrejme, my všetci chceme, aby sme si vytvorili v Európe veľmi zdravý trh, ktorý bude stimulujúci pre tvorivú snahu a ktorý sa bude posúvať eh, dopredu, ale veľmi by ma zaujímali vaše názory na toto stanovisko. Ďakujem vám. Je, moment. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil. Ja si však spomínam, že som prijala nejakých ľudí, ktorí mi hovorili o tomto veľkom probléme že tieto následné opatrenia fungujú len v EÚ a nefungujú nad rámec za hranicami EÚ a že týmto pádom celý trh sa presunie do USA, do Ameriky, do Ázie a mm, mnohé zdroje a mnoha pridaná hodnota sa tak stráti. Som teda rada, že sa venujete tejto téme. Dúfam, že Ema je v kontakte s výborom Jury pretože viem, že predseda výboru, predsedkynia výboru Helen sa spolu stretla so mnou s týmito ľuďmi, ktorí sa stiažovali, že toto následnícke právo ich tak e, veľmi obmedzuje a najmä mal, pre malých galeristov veľmi obmedzuje veľkosť trhu. Veľmi sa teším, že budeme pokračovať týmto smerom. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Marko.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 aj to, čo ste povedali e, vo vzťahu k výboru Júri, je e, dôležité. Treba e, teda zistiť, akú aj kolegovia z komisie o tomto majú predstavu. Vysoko oceňujem to, že kolegyňa McClarkin vypracovala tento návrh E, ktorý súvisí s e, kultúrnym, európskym kultúrnym dedictvom. A my ako Komisia pre kultúru musíme tento prvok e, samozrejme oceniť, pretože je to niečo, čo nie je moc konkrétne definované v rámci horizontu 2020. A preto súhlasím plne s tým, že to musí byť zdôraznené. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo pánu Bagovi. E, Ďakujem. E, ide tu o, o to, aby sme ocenili ten vyvážený text, ktorý pani McClarkin predložila. Zdôrazňuje tam tie problémy, ktoré existujú na európskom trhu e, s umením. Čínsky trh veľmi e, narastá, expanduje E, európsky trh e, skôr stagnuje, preto je dôležité vytvoriť e, rovnaké podmienky pre všetkých. A preto apelujem aj na komisiu, pokiaľ ide o dôležitosť tých vykonávacích predpisov v Európe. A treba samozrejme toto aplikovať na implementáciu práv ďalšieho predaja. A samozrejme e, je to niečo, čo môže takisto ovplyvniť aj situáciu vlastne zamestnanosti e, v rámci spoločnosti. Pozrám sa na rad, kde sedí komisia. Bohužiaľ sa tieto kresla vyprázdňujú. Bola by som veľmi rada, keby niekto z komisie nám e, dal krátku informáciu pretože my e, pripisujeme vašej prítomnosti veľkú dôležitosť aj v útorok po sviatku. Takže prosím, um, zapíšte toto, zaprotokolujte. Ďakujem. Eva, máte slovo. Thank you, colleagues. Ďakujem vám, kolegovia, za pripomienky. Som sklamaná tým, že tu komisia nie je, aby zareagovala na to, čo tu hovoríme, najmä pokiaľ ide o vplyv týchto návrhov Ide nám o to, aby sme v Európe mali mm, životaschopný trh e, s umením, e, ktorý takisto odzrkadľuje aj kultúrnu diverzitu. Musíme nájsť riešenie, e, ktoré tu v Európe bude fungovať. Musíme však nájsť tú správnu rovnováhu, aby to fungovalo. Takže my sme posunuli ten termín na 6. Eh, júna a 10. júla sa bude hlasovať. Ide o to, aby sme mali dosť času na všetko. Ďakujem pekne. Takže uzatváram 6. bod. Ako vidím, Siedmy bod tiež nemôžeme prejsť, pretože spravodajkyňa sa tu neobjavila bez ospravedlnia. Ostatní sa minimálne ospravedlnili, povedali, že dnes predpoludnia nemôžu byť s nami. Kde je pani Šáke? Á, prichádza. Výborne. Takže všetko odvolávam, čo som povedala. Veľmi sa teším, že sa k nám pani Šáke prída. Ide o dokončenie jednotného digitálneho trhu a keď príde, budeme o tom hovoriť. Ak tí, ktorí tu ešte predtým neboli, prišli teraz, tak bodu 8 sa dnes nebudeme venovať a po vystúpení pani Šáke budeme mať e, zasadnutie koordinátorov, budete mať trošku voľna, aby ste si spracovali veci po dlhom víkende a pripravili sa na popoludne, keď pani Šáke príde, tak sa budeme venovať jej správe. Už teraz by som chcela všetkých spolupracovníkov upozorniť na to, že ich Koordinátori by sa tu najneskôr o pol hodinu mali objaviť, pretože potom dokončíme debatu k správe pani Šáke a budeme mať eh, schôdzu koordinátorov, na ktorej pôjde o dôležité veci. Boris. Chvíle očakávania na našom koležanku. Rád by som využil príležitosť, eh, keďže čakáme ešte na kolegyňu a rád by som srdečne všetkých pozval spolupracovníkov, poslancov na veľkú športovú udalosť, ktorá sa bude konať zajtra. Pred Európskym parlamentom poľská delegácia organizuje veľký európsky fotbalový turnaj poslancov. Budeme mať 12 mužstiev. Budeme tam mať aj zástupcov španielského klubu fotbalového Real Madrid a aj známi poľskí futbalisti, ktorí hrali v Real Madrid, budú prítomní. Ide tu o športovú myšlienku. Chceme ukázať, že šport si zaslúži zvláštnu pozornosť. Chcel by som vás teda poprosiť, aby ste sa zúčastnili. Pán Šulc sa zúčastní, pani komisárka Vasiliu. 12, 15, všetkých vás na zajtra srdečne pozývam. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem za pozvanie, ale ja bohužiaľ sa nemôžem zúčastniť, pretože mám zaujímavé, veľmi dôležité stretnutie na televí- s televíznou stanicou VD, nemeckou televíznou stanicou VDR. Um, ide o um, seriál nemecký Unter den Linden a ako darček k narodeninám som dostala možnosť uh, zahrať si v jednej sérii tohto seriálu a v oktobri to budete môcť vidieť v televízii. V stredu popoludní sa k vám opäť pridám, ale bohužiaľ na začiatku fotbalového turnuja nebude môcť byť prítomná. Snaď pán Šulc by to mohol urobiť. Um, nechcela som byť nejaká sexistická, keď som vravela, že on je na to vhodnejší, že je taký pevnejší. Pani však eh, okamžite dostáva slovo Marieke, máš slovo, nech sa páči. So much and, um, uh... Ďakujem vám. A myslím, že ten váš e, nový darček je skutočne úplne súladom s nastavením tohto výboru a s predmetom jedna, rokovania. E, ten, e, táto správa sa týka dokončenia jednotného digitálneho trhu a zdôrazňuje najmä tie otázky, za ktoré my sme v rámci nášho výboru zodpovední kultúre. E, takže dúfam, že e, budem mať možnosť prečítať to celé, nie je to až tak dlhé. Tie moje odporúčania sa najmä zameria, zameriavajú na e, rozšírenie infraštruktúr ICT, rozšírenie použitia mikroplatieb, na, pri, pokiaľ ide o prístup k obsahom sprostredkovaným médiami a e, kultúrnym, e, kultúrnemu obsahu. No a e, ide aj o vývoj právneho rámca pre cezhraničné poskytovanie služieb v rámci digitálneho trhu v rámci Európy. Takže to je v zásade to podstatné, e, to jadro toho stanoviska. Ide tu o e, to, že e, odstránenie bariér v rámci digitálneho trhu v Európe je veľmi dôležité na to, aby mohli umelci vlastne sa presadiť so svojimi, do svojou tvorbou aj mimo e, hraníc svojej krajiny, to znamená v rámci jednotového trhu, e, tak aby mali prístup e, k potenciálnym spotrebiteľom. Takže ten digitálny, jednotný digitálny trh môže skutočne zjednodušiť a uľahčiť prístup k týmto kultúrnym statkom. Ďakujem. Ďakujem pekne, Marieke. Nie som si istá, či tak ako vy ľutujem všetko to, čo je tam napísané, pretože som trošku bojazlivá, čo sa týka určitých bodov obsahu. Práve preto si to musím veľmi detálne pozrieť. Je tam napísané, že ľutujeme eh, snahy Um, ktoré sa vyskytli pri blokovaní určitých web stránok. Čo je podstatou veci, nie som si celkom istá. Viem, ako si môžem určité veci vymazať z počítača, ak uh, bohužiaľ um, nemôžem určité obsahy zablokovať, ale to je len moja laická predstava. Ak sa napríklad niektoré stránky zobrazujú ako neblokovaný obsah, ak by išlo napríklad o detskú pornografiu, tak určite by som začala nad tým premýšľať a či by som to takto mohla prijať, e, ale kolegyne niektoré sú o mnoho lepšie informované. Pani kolegyňa Petra má slovo. Myslím si, že si použila veľmi dobrý príklad e, a myslím si, že e, formu, ako si zvolila v správe, je správna práve súvislosť detská pornografia. Tu boli mnohé diskusie o blokovaní, mazaní stránok a otázka týkajúce sa všetkých opatrení na blokovanie stránok je vždy nebezpečie, že súčasne i iné práva na komunikáciu úplne nevinných ľudí, že to e, spadne do jedného rozsahu. A minimálne tu vo výbore máme prístup veľmi opatrný a pri digitálnych obsahoch, ktoré sú e, e, respektíve tendujeme vždy skôr k ich mazaniu, než k blokovaniu. V minulých rokoch vo Francúzsku, vo Veľkej Británie boli výrazné diskusie o zákone v, vo Veľkej Británii, pokiaľ ide o model varovných odkazov že komunikačné prúdy by sme kontrolovali. Myslím si, že treba v tomto procese e, vždy dobre posúdiť individuálne práva, právo na informačné sebaurčenie, informácie a sloboda v tejto súvislosti, porušovanie e, práv e, autorov, autorského práva, aby tu bola rozumná rovnováha aby sme e, neprehnali opatrenia kvôli jednému e, vlastníckému právu, o ktoré tu ide. A v tomto dobe, bode je dobre poukázať na to, že sú tu kolegovia, ktoré takéto blokovacie mechanizmy vždy v súvislosti s autorským právom e, blokujú a tu chcem poukázať na to, že v prvom rade ide o to, aby sme mali rozumné a ľahko prístupné platobné systémy, ktoré treba rozvinúť, aby sme týmto spôsobom možnosti pre legálne sťahovanie za e, zmysluplných podmienok, za jednoduchých podmienok uľahčili do tej miery, že E, vôbec e, nebudeme, nebudú ľudia musieť ísť na nelegálne stránky, pretože legálne možnosti budú tak výhodné finančne, tak e, výhodné, že nebude tu problém popri všetkých opatreniach, ktoré vedome vytvárame, aby kreativita mala hodnotu, ktorá sa bude aj musieť aj zaplatiť. Aby ľudia, aby vytvarníci, umelci mohli zo svojej práce vôbec aj žiť a Myslím si, že kolegyňa Šáke tu našla aj rozumnú rovnováhu, ktorú e, posúva smerom na komisiu. Pani Nevedalová. Ja tu sedím tak trošku skrytá. E, v prvom rade by som chcela povedať, že myslím si, že názov, názov stanovisko e, pani kolegyne Scháke je napísané veľmi dobre. V podstate väčšinu vecí, ktoré som chcela povedať, povedala moja kolegyňa Petra pred chvíľočkou. Dôležité z môjho pohľadu je naozaj to, čo aj um, Maríče napísala do, svojej, do svojho návrhu. Práve mikro, mikroplatby, ktoré sú um, takou celkom dobrou uh, vecou, ktorú môžeme použiť práve na rozšírenie Eh, rozšírenie kultúry a vlastne eh, kultúrneho nejakého dedičstva, ktoré máme, pretože tým, že sa digitalizujú všetky veci, ktoré nie sú samozrejme digitalizované dostatočne, ale ako sa vraví, s jedlom rastie chuť, tak je fakt, eh, fakt vidíme, že naozaj ľudia aj viacej chcú využívať kultúrne diela, využívať nielen hudbu, ale naozaj aj iné, možno knihy. Vieme, že toto je všetko nám zostupe, ale samozrejme je preto potrebné rozširovať naďalej internet, to znamená rozširovať digitalizáciu možnú pre ľudí Vieme, že máme politiku radiofrekvenčného spektra, na ktorú nesmieme zabúdať, ale samozrejme um, digitálna Európa, ktorá je taká dôležitá pre nás do budúcnosti, je, je veľmi podstatnou súčasťou našich politik a mali by sme na nej ďalej pracovať. Čiže potrebujeme viacej rozširovať internet, aby aj ľudia mali mali možnosť využívať práve digitálne možnosti, ale takisto treba e, viacej zavádzať možno práve tie mikroplatby, ktoré boli spomínané, aby si ľudia naozaj mali možnosť kúpiť to, čo chcú a naozaj využívať to. E, preto myslím si, že nebude tam potrebných veľmi veľa zmien v tomto návrhu a naozaj je to veľmi dobre napísané. Ďakujem vám pekne. Vielen Dank. Eh, Emma. Ďakujem pekne, Emma má slovo. Thank you. Well, I... Ďakujem. Ja tiež e, vítam túto správu o doplnení jednotného digitálneho trhu. Ja som kedysi bola vlastne takou tieňovou spravodajkyňou na túto tému a nie je pochyb o tom, že internet má skutočne nesmierny e, vplyv na trh. Ide to do miliárd eur ročne. Mm, ja som takisto za mikroplatby, e, ktoré by sa používali na platenie takéhoto kultúrneho obsahu. Avšak, pokiaľ ide o odsek 4, chcem zdôrazniť dôležitosť ochrany autorských práv. Musíme e, sa snažiť o zavádzanie rôznych e, obchodných modelov a tak ďalej, ale treba skutočne urobiť všetko preto, aby sme ochránili duševné vlastníctvo chápem e, takisto ten názor, ktorý kolegyňa e, Šáke má na e, rôzne systémy ochrany autorských práv v rôznych členských štátoch. Musíte potom mať vlastne britský účet pre iTunes a, alebo belgický a používať rôzne kreditné karty a podobne. Takže mali by sme toto riešiť, zvýšiť výber, ktorý spotrebitelia majú a zároveň ochraňovať autorské práva. Pokiaľ ide o výber nástrojov, myslím, že by mali byť k dispozícii všetky nástroje. Mm. E, samozrejme, e, je, sú určité aspekty, napríklad ako pornografia, o ktorej sme hovorili, a to je veľmi špecifické, to treba samozrejme riešiť, ale mm, to samozrejme súvisí s e, otázkami slobody výberu a podobne, ale my sa snažíme toto všetko riešiť v rámci jednotného digitálneho trhu a zároveň chrániť kultúrne statky. Ďakujem. Iné. Áno, teraz má slovo Sabina. Nož, e, Myslím si, že ešte jeden aspekt je dôležitý, fragmentácia a copyright. A e, moje želanie by bolo, keby komisia ten avizovaný, tú avizovanú revíziu ku, e, k autorským E, právam aj predložila, mali by reagovať aktuálne, možno práve v súvislosti s právou a potom aj e, pokiaľ ide o tému tých e, autorských asociácií, pretože to všetko sú elementy, ktoré pomôžu dovršiť digitálny trh. A jeden z aspektov, ktorý sa tu nespomenul, to je to budovanie tých širokopásmových sietí. Tak naozaj, ak chceme prekážky, prekážky odstrániť, tak urč- dôležitá je prístupnosť, prístupnosť určitých e, vidieckých oblastí, oblastí, ktoré nemôžu využiť tento trh. To je určitá exklúzia, e, diskvalifikovanie týchto oblastí. Takže tu v tejto súvislosti predložím aj pozmenujúci návrh, teda ten odkaz na rozbudovanie e, širokopásmových sietí pre okrajové oblasti aby to bolo naozaj e, jasné. Pre mňa je dôležité celkom jasne zdôrazniť, a v správe to tak aj e, sa uvádza, že blokovanie stránok musí byť len ultima rácio, nie je nevyhnutná voľba, ale napriek tomu treba nájsť vhodné možnosti, ktoré ochránia e, autorské práva, právo na informácie a právo na prístup k všetkým možným informáciám. To všetko koliduje na určitých miestach s duševným vlastníctvom, ktoré tiež, tiež treba chrániť, netreba to znevažovať, pretože je to e, e, to, že niečo je, nie je konkrétny materiálny produkt, neznamená, že by e, to nebolo treba chrániť. Obe, obe práva sú legitímne, obe musia byť chránené a treba posilniť možnosti hľadať legálne cesty a myslím si, čím viac legálnych ponúk sa objaví, o to menej tu bude potreba e, e, siahať na nelegálne platformy. Pani Benera Batu. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Ako aj ostatní kolegovia, súhlasím, že tento článok je veľmi dôležitý a Mm, sankcie alebo blokovanie nie je úplne tým najlepším riešením. Máme s tým vo Francúzsku svoje skúsenosti. Preto musíme hľadať e, adekvátne riešenia, priateľné pre všetkých. Podporujeme myšlienku poplatkov, ktoré by sa platili, fixných poplatkov, a za tieto podplatky by, boli prístup, e, by bol zabezpečený prístup k určitému typu produktov. Hm, podporujem pani spravodajkyňu v tom, že e, sankcie alebo blokovanie stránok je niečo, čo už e, používajú autoritárske režimy v Tunisku, v Číne a podobne. A preto je veľmi dôležité, e, aby sme túto možnosť blokovania napríklad neuplatňovali autoritatívne, bez pravidiel, Ide tu o voľný prístup občanov a kráča tu v podstate o voľný prístup občanov k internetu. Ale pani Benrapa, tu my hovoríme o spoločnom trhu, nehovoríme o Číne alebo o nejakom inom režime, ktorý by bol t- um, Um, totalitný, hovoríme iba o našom spoločnom trhu, čiže myslím, že sa musíme skôr uh, sústrediť na našu tému a myslím si, že téma copyrightu, ktorá sa objavuje v každej našej diskusii o médiách, sa nemôže len tak um, zamiesť pod koberec. Ak v bode 4 tí z vás, ktorí za našu politickú skupinu chcú ešte urobiť zmenu, tak myslím, že by bolo dobré tú zmenu tam prijať. A nie som si celkom istá, či pani Šáke, ak ponechá bod 7 tak, ako chce, um, ak teda ju mrzí tá forma, ktorá je tam, tak mohli by ste urobiť nejaký návrh. A uh, to, čo povedala Petra uh, k detskej pornografii možno by sa to dalo vyriešiť nie blokovaním, ale vymazaním obsahu. Možno by to bol len návrh, e, nie je to moje, uh, e, mojej kompetencii. Pán Boris má opäť slovo. Ďakujem. E, Jeżeli mówimy o pełnym rynku... Ak hovoríme o plnom digitálnom trhu a mali by sme hovoriť o voľnom prístupe, a mali by sme myslieť na tých ľudí, ktorí sú vylúčení, ktorí nemajú takéto možnosti. Ide o digitálne vylúčenie. Toto treba odstrániť. E, digitalizácia Európy by sa mala podporiť. Toto je veľmi jasný signál. Avšak Okrem chýbajúcemu prístupu k širokopásmovému pripojeniu máme aj problémy právnej povahy. Právny systém v tejto oblasti by sa mal zjednotiť, zunifikovať je, je škandalozne, že občania mnohých členských štátov nemôžu nakupovať cez internet, nie všetky kreditné kartice sú autorizované a my by sme mali mať spoločný digitálny trh. Preto by sme mali e, rozmýšľať o takomto právnom vylúčení, ktoré by sa malo odstrániť. Organizácia správna organizácia našla dobré riešenie pre hudobný priemysel, ale nie pre iné odvetvia. Preto by sme ma od Európskej komisie mali dostať nové ctižiadostivé návrhy k tomu, ako by nový digitálny systém v Európe mohol fungovať. Každopádne tento systém by mal byť prístupný pre každého občana. Každý by mal mať prístup k nakupovať digitálny obsah. Doteraz nám Európska komisia nedala uspokojivé riešenia. Avšak celý svet ide vpred a mladá generácia od nás požaduje, aby sme e, boli presvedčivejší. Preto by som rád požiadal komisiu, aby sme dostali lepšie obchodné modely a tým pádom aj viac možností. Ďakujem, hovorí pani predsednička, keďže nikto z komisie tu nie je. Musím znova skonštatovať, medzičasom tu bol jeden člen, ktorý bol pri um, ktorý bol príslušný, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúci text. Ja toto pokladám zaň veľmi zle v rámci hospodárskeho a sociálneho výboru sme mali jedného zástupcu, toto nie je legislatívny orgán a teraz tu nikoho nemáme. Vôbec nikoho myslím, že by sme mali skonštatovať, že to takto ďalej nejde. Komisárke to pošlem aj písomne. Vy ste tu vždy, ale vy samozrejme nemôžete ľudí nahradiť. Nechcem vám nadávať. Nech sa páči, máte teraz slovo. Pani predsednička, ja sa skutočne e, veľmi ospravedlňujem za túto situáciu. E, vrátime sa k tomu ešte, keď e, sa bude jednať o bod pána Fontánu. Chcem povedať, že niektorí Mm, kolegovia však tu boli z komisie, boli tu včas, ale e, v podstate e, boli tu e, podľa toho, kedy sa malo rokovať o tých bodoch, za ktorých sú zodpovední a mm, nie sú teda, nemožno ich viniť za to, že sa to posunulo. Takže bohužiaľ dnes majú svoje schôdze aj ostatné výbory, na ktorých musia byť prítomní, takže to nemohli všetko stihnúť. Je mi jasné, že vy sa snažíte nám pomôcť, ale nie komisia celkovo. A preto ešte raz opakujem, tak toto nejde. Kto je na programe rokovania, tak tu skrátka musí byť. Nemusí tu byť možno o 9, ale mal by byť prí, prítomný. A ak sa niečo mení, tak sa um, um, dá zatelefonovať a ospravedlniť alebo posunúť prítomnosť Dobre, nebudeme v tomto pokračovať. Robíte všetko, čo môžete, ale myslím, že um, nám ako inštitúcii patrí väčší rešpekt a keby ste, prosím, parlament rešpektovali, napíšeme priateľsko-nepriateľský list. A teraz prechádzame k ďalšej téme. Aha, ešte niečo iné? Marieke? Marieke, prepač, prosím, máš slovo. No, it's okay. I'll be brief and I... E, veľmi stručne. E, oceňujem príspevok e, všetkých. Je skutočne potrebné zvýšiť objem právneho obsahu, ktorý je k dispozícii, a to aj prostredníctvom návrhov, o ktorých hovorili kolegovia, pokiaľ ide o harmonizáciu zákonov a legislatívy a riadenia vôbec autorských práv. A hľadať iné spôsoby, než len blokovanie webových stránok. O tom určite budeme uvažovať. Treba rozlišovať, že tu nehovoríme o zločine, o kriminalite, ako je napríklad detská pornografia, ale že hovoríme vlastne o niečom veľmi peknom. Sú to kultúrne hodnoty, ktoré by mali ľudí skôr nadchnúť, stimulovať. E, samozrejme, na toto existuje e, niekoľko názorových smerov. Niektoré sa snažia skôr autoritatívne presadzovať e, niektoré pravidlá, iné sú skôr otvorenejšie. Ale my sa budeme snažiť zohľadniť všetky vaše názory na túto tému a domnievam sa, že my ako výbor sa môžeme zamerať na zvýšenie objemu e, toho, tej právnej povahy podľa mm, dopytu a e, to takým spôsobom, aby sme ušetrili verejné prostriedky a e, zároveň, aby to presadzovanie tých pravidel bolo efektívne. Takže chcem e, vás požiadať, aby ste takisto nás žiadali o ďalšie vyjasnenia, keď budete pracovať na svojich pozmenujúcich návrhoch a že to určite v spolupráci s komisiou zvládneme. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem Marieke. 5. júna, nie, môže to byť, ale áno, 5. júna je lehota pre podávanie pozmaňovacích návrhov do 12. hodiny na obed k návrhu Marie Kršáke Kolegyne a kolegovia, už sme niečo povedali k širokopásmovému pripojeniu, k téme vymazania, 3-4 veci. Áno, ty si si to zapísala, možno by ste sami mohli urobiť tieto pozmaňovacie návrhy, nemusí to potom Marieke sama spísovať a na ďalšom rozhodnutí o tom môžeme sa uzniesť. Bod Fontána bol od 9. presunutý na popoludnie. Toto rokovanie teraz uzatváram a prosím všetkých kolegov koordinátorov, aby tu zostali, pretože máme veľmi dôležité sedenie, na ktorom musíme o mnohých veciach rozhodnúť. Wie